liebe kolegovia, eh, protokol zasadania a prijaté veci zo včerajšieho zasadnutia sú k dispozícii. Sú nejaké pripomienky? Nie. Tým pádom je eh, zápis schválený, zápisnica. Od dvoch skupín ALDE a SAD.